Pan przewodniczący! Good morning. Please, please take, a seats, take your seats. E, prosím, aby ste sa posadzali. Otváram e, dnešné zasadnutie. Začínam od e, informacji bardzo smutnych. Začneme veľmi smutnou informáciou, ktorá sa týka e, povodní v Európe. Európa znova trpí povodňami a krajina, ktorá bola najväčšmi postihnutá a medzi krajiny patrí Belgicko, Holandsko, Taliansko. V súčasnosti sú povodne v strednom Taliansku, v juho, v západnom Anglicku a v niektorých ďalších krajinách. Možno, že počas môjho príhovoru a potom, keď vám e, odovzdám slovo, nám budete môcť poskytnúť ďalšie príklady e, veľmi ťažkých povodní v Európe, kde došlo aj k umrtiam a k obrovským materiálnym škodám. Aby e, sme podporili krajiny, ktoré boli postihnuté povodňami pred 8 rokmi, bol zriadený fond Solidarity. V súčasnosti sa tieto zdroje využili 30 tých e, troch prípadoch prírodných katastrof. My e, vyjadrujeme naše sympatie e, rodinám obetí povodní, ako aj ľudí postihnutých materiálnymi škodami v dôsledku povodní. My vieme, že toto boli veľmi tragické udalosti v ich životoch. Dámy a páni, teraz by som chcela dozdať slovo zástupcom politických skupín. Ako prvý bude hovoriť v mene EPP Sergio Paolo Francesco Silvestris. Máte slovo. Vážený pán predseda, e, chcel by som sa vyjadriť k týmto povodňam, ktoré postihli európske krajiny. Minulý týždeň